I'm trying to sort of gen... Snažila som zdvorilo počkať, e, kým sa objaví aspoň jeden zastupca e, tých väčších politických skupín. Dúfala som, že sa objaví niekto e, z EPP, kto má záujem. E, o nejaké balíčky elektronického obchodovania v zmysle ochrany spotrebiteľov. Zrejme súčasne prebiehajú viaceré stretnutia, takže vítam vás e, opätovne na zasadnutí e, výboru pre vnútorný trh. Máme tu zástupcov takmer všetkých politických skupín parlamentu. Ďalším bodom programu je prehľad zo strany komisie o maličku pre elektronické obchodovanie e, obsahuje oznámenie o stimulovaní cezhraničných e, cezhraničného obchodovania, návrh o, cezhraničného úpravy, e, ďalej geoblokovanie a ďalšie formy diskriminácie a návrh ohľadom spolupráce medzi vnútroštátnych orgánov pri e, zaistení legislatívnu ochranu spotrebiteľov. Takisto e, sa to týka nového usmernenia v oblasti nekalých obchodných praktik. Odozdávam slovo i hneď bez otáľania Gerotu Grafovi, ktorý e, sa bude venovať geoblokovaniu. Ďalej bude otázka spolupráce a Warner bude hovoriť o dodávaní balíčkov. Takže nech sa páči, Gerard. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. E, pekne dobré e, popoludne všetkým. Stručné e, stručný úvod do geoblokovaniu, pokiaľ mi budú fungovať presvítky a ak niečo nepoviem, kolega doplní. Geoblokovanie je dôležitým opatrením ale to treba vnímať ako e, súčasť celého balíčka. Ak dosiahne pokrok v oblasti dodania e, balíčkov alebo digitálnych zlú v oblasti e, zdaňovania, čo pripravuje komisie neskôr, tým ostraneme viaceré dôvody, ktoré bránia podnikom podnikať v iných členských štátoch. Pretože v zásade by chceli predávať svoje výrobky a služby inde to treba vnímať spolu s ostatnými opatreniami, ale aj samotné toto opatrenie je dôležité a to z viacerých dôvodov. Poprvé, mohli by sme e, e, vytvoriť e, trojité podmienky. Roaming zmizne od júna, takisto pôjde o prenositeľnosť obsahu v otázke geoblockingu. Ak to rýchlo Mm, zabezpečíme, tým vyšlime dôležitý signál používateľom internetu e, o tom, že únie odstraňuje prekážky a e, umožním využívať všetky výhody, ktoré existujú. Ďalej je e, veľmi dôležitý rozdiel medzi oprávneným a neoprávneným geoblockingom. E, sme proti neoprávnenému a rozdiel je pomerne jednoduchý. Neoprávnený geoblocking sa týka tých situácií, keď e, to teda oprávnený eh, geoducking, eh, blocking eh, nebraní podnikom, nekomplikuje ich činnosť pri predaji v iných štátoch. A k tomu tak nie, ak eh, niekto chce dodať svoj výrobok do iného členského štátu, tam sú určité eh, otázky eh, dopravných nákladov a mm, právnej úpravy. V takom prípade je to mm, opravnené, ale chceme odstraniť mm, zdôvodenie pre to, aby podniky neobslúžili svojich klientov. Čiže e, e, týka sa to e, prípadov, keď obchodník nemá odniteľné námietky. Zahňa to všetky tovary a služby, ktoré spadajú pod smernicu o službách. Pre nás je to, to východisko, pretože vo väčšine prípadov únie koná, aby zjednodušila poskytovanie služieb a bolo by logické, keby toto sa umožnilo aj cezhranične. hranične aby sme eh, mm, adresne upravili túto, eh, toto opatrenie a ktoré služby nie sú pokryté, to sú audiovizuálne služby. To riešime eh, osobitne v rámci stratégie pre digitálny jednotný trh, v rámci reformy práv duševného vlastníctva. Takisto nezahrajeme tu zdravotnícke služby, finančné služby, pretože e, tie sa riadia svojou logikou, takisto dopravné služby, kde už sú zakotvené do značnej miery princípy nediskriminácie, to je súčasťou AKI s výnimkou železníc. Komisia e, e, pripravuje svoje návrhy v nasledujúcich mesiacoch. Telekom tiež nie je obsiahnutý neoprávnené geoblokovanie a počas e, uplynulého roku sme viedli viaceré konzultácie a realizovali štúdie, aby sme mali e, predstavu o rozsahu tohto problému. Hovoríme teraz o situácii, keď e, obchodníci zámerne drobia trh a urobili sme väčší prehľad Európskej únie, viac ako 10 tisíc webových stránok a 8 až 30 všetkých transakcií v oblasti elektronického obchodovania eh, sú blokované, eh, sú neúspešné, pretože eh, obchodníci stavajú bariére. Čiže v zásade môžeme očakovať 70 až 75 percentný nárast transakcií v prípade odstránenia neodôvodneného geoblokovania, pretože mm, mm, a asi v 25% eh, rozhodnutí eh, obchodník zámerne sa rozhoduje, že nebude poskytovať služby eh, klientovi, pretože z hospodárskeho hľadiska je, treba, je potrebné segmentovať trh. V piatich situáciách geoblocking podľa nás už nie je oprávnený. Poprvé, ide o jednoduché automatické blokovanie a presmerovanie e, e, klienta z iného členského štátu. Na to prípada zhruba 2 e, web stránok alebo 8 obchodovania. To je prvá situácia. Čiže e, tvrdíme, že netreba toto blokovať e, s výnimkou e, požiadavek e, podľa vnútroštátnej e, úpravy v mimoriadných udalostiach. E, v mimoriadných situáciách a netreba automaticky presmerovať e, klienta. Treba sa opýtať spotrebiteľa, či súhlasí s tým, že bude presmerovaný na webovú stránku vo vlastnom členskom štáte, prípadne Indie. To je prvá situácia. Druhá situácia, vieme si to predstaviť v reálnom svete. Idete do obchodu v inom členskom štáte, nik e, nebude overovať e, štátnu príslušnosť a vás obslúži. To znamená, že ak spotrebiteľ chce niečo objednať z iného členského štátu a sa s ním zaobchádza ako s rezidentom. To znamená, že e, takáto situácia, e, e, ktorá nie, znamená zvýšenú komplikovanosť pre podniky a transakcia sa má zrealizovať a geoblocking nie je opravnený. Tretia situácia, cezhraničná dodávka, dodanie služieb nie je tam až tak veľa služieb, ale e, sú tu cloudové služby alebo hostingové služby. Je pomerne jednoduchšie poskytovať e, služby e, v režime online, než fyzicky dodávať, dodávať tieto služby. To nie je komplikované. Takéto služby sa majú poskytovať aj na žiadosť spotrebiteľov z iných členských štátov. Pre mikropodniky máme výnimku pretože e, treba uplatniť DPH v e, krajiny spotrebiteľa. Čiže je tu určitá komplikácia a podľa nás by nebolo vhodné, aby mikropodniky e, spadali pod túto požiadavku. Štvrtá situácia. Myslím si, že sme o tom počuli a prípadne zažili na vlastnej koži rovnaká služba, ktorá sa používa za rovnaký podmienok na tom istom mieste, avšak sa spoplatňuje inak. Prípadne voči takéto služby sa uplatňujú iné podmienky podľa toho, kde e, e, sa nachádza e, spotrebiteľ. To je prenemania aut, hotelové služby, bávne parky. A treba povedať, že ceny by mali byť rovnaké bez ohľadu na členský štát a jednotlivé podniky niekedy e, e, ponúkajú svoje služby za iné e, ceny, ale ak spotrebiteľ chce využiť nejakú výhodnú cenu v inom členskom štáte, nebolo by správne blokovať takéhoto spotrebiteľa. To sa týka tej štvrtej situácie, keď máme rôzne ponuky pre rôzne členské štáty, avšak nebolo by dobré mm, braniť spotrebiteľovi, aby využil výhodnejšiu ponuku, preto, e, napriek tomu, že býva v inom členskom štáte. A posledná situácia, e, to sú platovné prostriedky. Naša analýza e, poukazuje, že to je tá posledná prekážka, čiže prejdete objednávko a potom vám odmietnú dodať tovar alebo služby, pretože Mm, platobná e, služba e, sa poskytuje z iného členského štátu, e, čiže na základe existujúcej legislatívy obchodník by nemal odmietať použitia rovnakého platobného prostriedku, ktoré sa, akceptujú, sa akceptuje od spotrebiteľov vo vlastnom členskom štáte. Toľko tých 5 situácií Poprosil by som Jurgena, aby bližšie nám vysvetlil, aké je prepojenie na smernicu o službu a smernicu o rozhodnom práve. Myslím si, že je to veľmi dôležité predtým, ako uzavrieme túto tému. Ďakujem pekne. Tri poznámky. Áno, našim východiskom je otázka, na čo potrebujeme takúto úpravu. Máme článok 20 smernice o službách a je to ustanovenie ktorý e, zakotujú princíp nediskriminácie a sú tu objektívne kritérie e, pre e, rôzne zobchádzanie. A čo to znamená v praxi, už viaceré roky to nepoznáme. V roku 2012 sa zverejnili usmernenia, ktoré nabadali členské štáty, aby konali, ale nič sa nestalo. Dostávame stále veľa sťažností. To znamená, že čo je dôležité, nebudeme novelizovať smernicu o službách, to je tzv. špeciálny zákon, špeciálny nástroj, ktorý by mal poskytovať e, e, e, jednoznačne správneho výkladu. A, a to týka sa dvoch situácií, kde považujeme geoblocking za nedôvodnený. Druhá poznámka, a tiež to vyplýva z viacerých diskusí s obchodníkmi, ak spotrebiteľ eh, má zmluvne zaviaže je spotrebiteľ z iného štátu, aby som dodal výrobok, a práve podľa tej situácie, ktorú sme popísali, to znamená, že eh, musím mať na eh, zreteli Rím 1, teda použiteľnosť inej právnej úpravy. Nie, v skutočnosti o to nejde Nechceme diskutovať, e, e, aby sme e, sa dotkli nástroja Rím 1, ale zároveň chceme zaistiť právnu istotu. Zahraničná právna úprava sa na vás nevzťahuje. Musíte splňať existujúci, aký prípadne budúci, aký a článok 1 tohto nástroje, a to je veľmi dôležité e, z hľadiska právnej istoty pre e, chodníkov. V žiadnom prípade by sme zároveň nechceli znižiť úroveň ochrany spotrebiteľov, prípadne hovoriť o medzinárodnom súkromnom práve. Chceme len vysvetliť, e, v aké polohe sa nachádza takýto obchodník. Myslím si, že to by asi na teraz stačilo. A samozrejme, tu sú aj otázky dodania. Nie, dívam sa teraz na kolegu, e, ktorý, sa, ktorá, ktorý má na starosti ochranu spotrebiteľov. E, ty sa budeš venovať e, spolupráci v oblasti ochrany e, spotrebiteľov? E, doplním e, tento balíček. Máme e, E, e, stratégii e, jednotného digitálneho trhu. Máme prehodnoteniu neredenia o spolupráci pri ochrane spotrebiteľov. Tento nástroj existuje od roku 2004 a z hľadiska legislatívy pre vnútorný trh jedinečná vlastnosť spočíva v tom, že nutí príslušné orgány, orgány spolupracovať v cezhraničných otázkach E, vrátanie e, tradičných e, vzťahov medzi podnikmi alebo nespravodlivých zmluvných podmienok. Týka sa to finančných služieb práv cestujúcich a podobne. Toto nariadenie trošku som to preskočil, spravodlím sa. Toto nariadenie platia od roku 2004 E, e, používa sa e, pre tradičnú cezhraničnú spoluprácu medzi členskými štátmi, avšak sa nevyužíva kompletný potenciál tohto nástroja. Považujem za vhodné prehodnotiť toto nariadenie, aby sme posúdili minimálne právomoci, ktoré majú členské štáty v oblasti nanútenia takéto spolupráce. Rozmýšľame o rozšírení rozsahu posobností. E, e, vrátanie aj návrhov na odstranenie geoblokovania. Týka sa to aj článku 20 e, smernice o službách. Takisto hovoríme o tom, ako vylepšiť postup koordinácie, aby sme mohli riešiť porušenie v celej Európe. V súčasnosti máme výkonné úrady na ochranu spotrebiteľov, avšak nie vo všetkých členských štátoch. Platí to iba pre menšinu členských štátov v súčasnosti. To boli e, tie hlavné dôvody, e, e, aby sme navrhli prehodnotenie. Čo sme dosiahli? Zrejme si spomínate konkrétny prípad konania proti dvom väčším platformám, aby sa odstranil odkaz na bezplatné pre online hry pre deti v prípade, e, že sa rata s e, e, nákupom zvnútra aplikácie. Eh, podarilo sa nám presvedčiť Apple, Google, Amazon, aby odstranili slovo bezplatný pri predaj eh, hier, ktoré eh, nie sú v skutku bezplatné, pretože tým by porušili hm, príslušné aký vrátanie smernice o právach spotrebiteľov. Podarilo sa nám presvedčiť 5 najväčších spoločností, ktoré požičovajú motorové zídla, aby zmenili svoje podmienky, aby netrvali na vrátenie motorového vozidla s, e, plne, e, s plným objemom paliva a podobne. To je e, ďalší výsledok, ktorý sme dosiahli. Takisto sa nám podarilo urobiť zmeny na 4500 webových stránkach, ktoré sme overili od roku 2007 Urobili sme napravu vo viac ako 4,5 tisícoch e, webových stránkach. Samozrejme, robíme školenia a výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi, čo je veľmi dôležité pre e, zabezpečenie rovnakých podmienok z hľadiska výkonu práva. Prečo považujeme za potrebné mať e, modelový nástroj? Na účely hodnotenia vplyvov v súvislosti s týmto návrhom zistili sme, že 37 E, e, e, sajtov venovaných elektronickému obchodovaniu a objednávaniu nerešpektujú kľúčové práva spotrebiteľov. Robili sme to v oblasti elektroniky oblečenia. Dúfam, že táto prezentácia je viditeľná vám všetkým, nielen mne. Takže 37% e, e, e, webových sajtov nerespektujú základné práva spotrebiteľov. Máme na mysli elektroniku, oblečenie, šport, a finančné služby a obchodníci nerespektujú základné práva spotrebiteľov a to treba riešiť. Vypočítali sme, odhadli sme škodu na úrovni 770 miliónov ročne. To je obrovská čiastka, e, škoda, strata e, pri porušovaní základných práv spotrebiteľov e, v prípade, že podnikatelia to nerespektujú. Čo sa nám podarilo zmeniť na základe nového návrhu? V prvom rade v súčasnosti, v súčasnosti neviem, prečo mi to nejde ďalej, Dúfam, že aspoň to je vidieť na obrazovke. V súčasnosti príslušné orgány môžu konať iba voči súčasným nezakonným postupom. To znamená, že ak existuje nejaké, nejaká webová stránka, ktorá vám niečo ponúkala v minulosti, ale už neponúka, nemôžeme to spätne riešiť. E, môžeme e, reagovať iba na opakované konania e, elektronických obchodníkov, ktorí používajú zavadzajúce postupy. Takže toto chceme odstraniť. Niektoré e, kľúčové e, práva spotrebiteľov tiež nie sú e, obsiahnuté. V súčasnosti naradenia zahrania 13 smerov legislatívy, avšak nie je tam geoblocking práva cestujúcich ani finančné služby, takisto nie je tam aj článok 20 smernice o službách. Príslušné orgány majú iba obmedzené právomoci pri odhaľovaní nezakonne konajúcich Eh, obchodníkov. Je eh, veľmi dôležité vedieť ich, ich vystupovať eh, v prípade elektronického obchodovania s tým, aby sa zistili kompletné informácie o majiteľoch sajtov a zaistila sa prípadná kompenzácia spotrebiteľov. Čo je dôležitejšie, treba riešiť problémy, ktoré sa v súčasnosti koordinovane neriešia, čiže v tomto návrhu e, navrhujeme e, nový postup na úrovni celej únii. E, to bude riadiť Európska komisia v prípade veľmi dôležitých prípadov porušenia legislatívy pani Jourova dnes ráno hovorila o tom, že tento postup je mimoriadne dôležitý v prípade e, porušení e, aký, ktoré majú e, dopad na celú úniu. Okrem toho máme organizácie spotrebiteľov, ktoré majú skúsenosti problémov na trhu a chceme im umožniť upozorňovať na takéto nedostatky a toto nové naredenie umožňuje. Sú tu viaceré príklady. Už som spomenul niektoré ponuky, napríklad v oblasti letectva alebo uh, E, e, cestovnej kancelárii. Napríklad sa objavuje e, mm, krátkodobo ponuka, ale potom, ako si objednáte letenky, zistíte, že cena je úplne odlišná ako to, čo bolo v reklame. Čiže v prípade takých nekalých postupov budeme môcť to riešiť niektoré napríklad veci, ktoré vám ponúkajú, aby ste si to predplatili, E, že môžete dostať napríklad e, nejaký krásny e, smartfón za 1 euro, alebo mm, mm, niektoré postupy, ktoré mm, preskakujú z jedného členského štátu do druhého. To by sme chceli tiež riadiť. Máme viacer stiažností v oblasti prednajatia aut. Napríklad Európske stredisko pre spotrebiteľov dostáva ročne asi 8 tisíc ťažností. Chceli by sme to riešiť e, v rámci celej Európskej únie. Príkladom e, tohto rozsiahleho prípadu porušenia, čo chceme pokryť, e, možno ho mnohí poznáte, takýto príklad. Dobre známa firma, ktorá namiesto minimálnej dvojročnej záruky, na ktorú máte nárok podľa legislatívy zdarma, predajú vám výrobok, e, tvrdia, že máte iba ročnú záruku a musíte si kúpiť ten ďalší rok navyše. Toto je nezákonný postup. Už máme aj príklady k dispozícii na trhu, e, keď iba v niektorých členských štátoch e, sa darí bojovať proti tomu a teraz je možné využiť tento európsky postup, zaviesť rovnaké pravidla na celej európskej úrovni a to sa bude i hneď týkať všetkých 28 členských štátov a nielen tých, kde sú účinnejšie orgány. Aké sú teda výhody? V skratke, pre spotrebiteľa jednak lepší kompenzačný mechanizmus, taktiež sa rýchlejšie zastaviť nezákonné postupy, menej problémov, preto menej škôd na trhu a tiež e, to bude odrádzať ďalších možných páchateľov, najmä v prípade rozsiahlejších podvodov. Pre podniky pôjde o stanovenie rovnakých pravidel pre všetkých, e, taktiež konzistentnejšie prostredie e, plnenia pravidel a tiež jednotný kontaktný e, bod na všetky otázky, ktoré je potrebné riešiť. A taktiež pre orgány to bude predstavovať obrovské úspory. Až 45 nákladov v prípade koordinovaného konania sa podarí úsporiť a dokonca až do výšky 70, 75 v prípade, že nie je potrebné riešiť e, situáciu súdnou cestou práve vďaka tomu, že nastúpi európska legislatíva. Ešte v krátkosti, ak dovolíte, smernici e, o nezákonných, o nekalých e, obchodných praktikách musím zdôrazniť, aký obrovský význam majú tieto usmernenia, pretože ide o plne harmonizovanú smernicu v tomto prípade. Táto už je v platnosti mnoho rokov, ale posledné usmernenia sú z roka 2009 a nie sú celkom aktuálne. Vieme z nedávnych štúdí, že 44 spotrebiteľov sa vyjadrilo, že mali dočinenia so zavádzajúcimi e, tvrdeniami a reklamy v posledných 12 mesiacoch a spomedzi nich zhruba štvrtina tvrdí, že si dokonca kúpili niečo na základe e, týchto nepravdivých údajov v reklame. A podľa našich skúseností a poznatkov e, takmer každý druhý prípad sa týka nekalých obchodných e, praktík a smernice s nimi súvisiacej teda vieme, že je priestor zlepšiť výklad tejto smernice a práve preto sme vypracovali tieto usmernenia, vďaka ktorým firmy budú mať jasný prehľad o tom, aký je výklad danej smernice, taktiež spotrebiteľské organizácie budú môcť konať v tomto zmysle a tiež e, sa všetky orgány budú držať tých istých e, pokynov vo všetkých členských štátoch e, v týchto hlavných legislatívnych oblastiach. Uvediem konkrétne príklady, ak dovolíte. Napríklad platformy na internete, ktoré sa považujú za obchodníkov. Pani Jorová sa dnes poludnia vyjadrila, že týmto chceme prispieť k tejto vzdelanej ekonomike tak aby legislatíva kontaktu firmy k spotrebiteľovi sa formulovala aj prostredstvom platformiem a práve na toto sa zameriavajú aj tieto usmerenia. Máme konkrétny príklad z Talianska. E, tu e, bolo rozhodnuté v roku 2013, pardon, 2014, e, že Cestovná kancelária, ktorá poskytovala služby na internete, bola tzv. teda obchodníkom vo vzťahu k niektorým tvrdeniam, ktoré eh, poskytla na svojich eh, talianských stránkach. Eh, týkalo sa to informácií o ubytovaní, stravovaní, taktiež turistických atrakciách a, a taktiež tam bol porovnávací nástroj. Ďalej došlo k zavadzajúcim informáciám o obmedzenej dostupnosti daného výrobku. Možno ste si všimli aj vy, keď si rezervujete e, cestovný lístok e, alebo izbu v hoteli, E, že vám tam vyskočí, že už je k dispozícii iba e, jeden kus, čo vás má príjmať k tomu, aby ste sa rozhodli čo najrýchlejšie. Máme konkrétny príklad aj z Holandska z roku 2014, kde súd rozhodol, že ak spotrebiteľ nie je informovaný, že jeho teda, že tvrdenie e, sa vzťahuje len na dostupný produkt na danej stránke, je považované za zavádzanie spotrebiteľa Pravidlá teda existujú, e, je potrebné ich však v plnej miere a na 100% plniť a toto je vlastne cieľom aj týchto usmernení, ktoré sme zverejnili. A teraz e, k e, dodávaniu balíkov. Yes, good afternoon everybody, Werner Stengam. Príjemné popoludnie. Počkáme, kým nám nabehne prezentácia. Sestraničné doručovanie balíkov a balík e, návrh nariadenia, ktorý sa týka doručovania balíkov, nie je žiadna novinka. A nevzniklo to zo dňa na deň. Je to proces, ktorý trval e, zhruba 5 rokov. Váš výbor sa do tohto procesu aktívne zapájal i hneď ako sme schválili akčný plán obchodovania na internete v roku 2012, kde sa pomenúvajú rôzne prekážky cez hraničné um, eh, formy obchodovania na internete. Eh, Doručovanie balíkov eh, s tým úzko súvisí, preto sme zverejnili zelenú knihu v roku 2012, kde sa potvrdilo, že to naozaj je problém, ale tiež boli jasné signály aj z parlamentu aj z členských štátoch, že by sme sa mali o mnoho viac eh, spoliehať na trh a neregulovať príliš rýchlo. Potom, keď sme eh, získali poznatky o rôznych problémových bodoch z hľadiska doručovania, čo sa týka cien, kvality, interoperability napríklad. V snahe spoločnými silami zavádzať opatrenia sme vyzvali aj aktérov, aby sa do tohto procesu zapojili. A teraz e, máme pred sebou návrh nariadenia, ktorého cieľom je napraviť nedostatky pôvodnej definície, ktoré nie sú pokryté v žiadnej inej legislatíve doposiaľ. E, tie ďalšie legislatívne oblasti, kde to spomenuté je, čo sa týka interoperability napríklad, Ide o to, že došlo k veľkým investíciám do e, zlepšenia vysledovania zásielky. Teda e, služby sa postupne zlepšujú. My pozorne e, monitorujeme vývoj situácie. Malopredajcovia taktiež poskytujú doručovateľské služby ako jeden zo spôsobov získať väčšiu dôveru spotrebiteľa, taktiež je to snaha zvýšiť eh, aj celkovú kvalitu služieb. A tiež vznikla informačná platforma prostredstvom programu COSME. Cieľom je zjednodušiť eh, život malým a stredným podnikom, eh, ktoré začínajú v niektorých členských štátoch. A dosť ťažko sa orientujú v tom zložitom svete doručovania v porovnaní s niektorými veľkými hráčmi Ehm, pôvodne sme sa teda domnievali, že nie je potrebné legislatívne zakročiť tejto fáze, ale napokon sa ukázalo, že vyplynulo zo všetkých konzultácií, či už s priamým, priamo so spotrebiteľmi alebo s podnikmi, ehm, že otázka nákladov na cezhraničné doručovanie je veľmi horúcou témou keď sme sa pýtali na rôzne druhy prekážok, doručovanie vždy bolo e, na prvom mieste prekážok a e, v tejto súvislosti najmä cena za doručenie. Postupne sa situácia zlepšuje a v súčasnosti, aj v tejto súvislosti preto predkladáme tento návrh nariadenia. Súčasťou tejto iniciatívy je aj to, že si veľmi dobre uvedomujeme, že trh sám dokáže napraviť mnohé nedostatky. Týmto len chceme doplniť eh, všetky trhové riešenia, ktoré som už spomenul. Je to veľmi konkrétne zacielené opatrenie. Sústreďuje sa na ceny, na eh, regulačný dohľad, eh, na dostupnosť, tak aby sa zvýšila efektívnosť pôsobenia trhu a tiež E, sa to venuje otázka dostupnosti pre najzraniteľnejších užívateľov, nie pre e, veľkých hráčov, ktorí sú dostatočne silní na to, aby si vyjednali výhodné sadzby, ale pre malé podniky alebo pre jednotlivých občanov, ktorí nemajú často k dispozícii najvýhodnejšiu cenu za cezhraničné dodanie. A ďalej, po tretie, domnievame sa, že je to veľmi vyvážené opatrenie. E, nejde tu o cenovú reguláciu. Snažíme sa dosiahnuť vyššiu transparentnosť v prospech občana, ale aj v prospech regulačných orgánov. A tiež sa snažíme eh, v čo najväčšej možnej miere eh, obmedziť administratívnu záťaž aj pre regulačné orgány, aj pre poskytovateľov týchto služieb. Ako vidíme zo štruktúry tohto nariadenia, eh, je to veľmi jednoduchá štruktúra, je tam len niekoľko článkov, Poskytovanie informácií, článok 3. To sa e, vzťahuje na celé odvetvie balíkov, ďalej článok 4, 5 a 6. Tie sa e, týkajú konkrétnych poskytovateľov služieb. Ďalej je tu aj komitológia, ako vidíme e, v článku 9. Tu sa snažíme spolu členskými štátmi zaistiť, aby informácie, ktoré budú musieť poskytovateľia, operátori poskytovať, budú proporčné a taktiež, e, aby boli v čo najväčšej možnej miere harmonizované. Pretože ak pôsobíte ako subjekt, ktorý poskytuje služby na cezhraničnej úrovni a rôzne regulačné orgány od vás žiadajú rôzne údaje, rozhodne vám to nejako nezľahčuje vaše podnikanie. Teda konkrétne v článku 3 e, sa hovorí, že chceme zvyšiť právomoci regulačných orgánov, aby e, mohli mať prehľad o celom trhu doručovania zásielok, nielen e, tradičného poštového doručovania zásielok. Keď sa e, pozrieme konkrétne, e, vidíme, že je tam relatívne veľká konkurencia, mnoho podnikateľských modelov, mnoho druhov služieb sa poskytuje. Je dosť ťažké ich navzájom porovnať. Máme tradičné formy B2B, potom sú tu aj nové druhy B2C teda um, podnik priamo spotrebiteľovi, nielen podnik podniku. Taktiež sú tu cezhraničné subjekty, ktoré sa snažia využiť tento nový trend eh, cezhraničného dorušovania. Eh, sú tu zahraniční aktéry, eh, ktorí poskytujú cezhraničné služby, ale aj domáce subjekty, ktoré tiež poskytujú doručovanie zasielok, napríklad veľké predajne a reťazce Mm, ktoré tiež poskytujú tieto služby, ale regulačné orgány tradične majú len právo moci skúmať e, národný e, trh a taktiež miestných národných e, poskytovateľov služieb. Tak ako sa napokon uvádza aj v stanovisku RGP z roka 2015, je tu nedostatok prehľadu o konkrétnych postupoch, nedostatok transparentnosti a tiež nedostatok predvidateľnosti tohto rýchlo rozvíjajúceho sa trhu. A preto sme vychádzali z toho, eh, že doručovanie je veľmi dôležitým aspektom eh, celého elektronického obchodovania. Je to podnikanie založené na objeme, to znamená, že vždy tam bude fungovať oligopoly politická štruktúra, e, že tam bude pôsobiť iba niekoľko veľkých e, aktérov. Je dôležité umožniť vstup na trh. Nie je možné e, zo dňa na deň vytvoriť sieť cezrežného doručovania. Musíme už využiť existujúcu sieť. Tento trh sa veľmi rýchlo mení. Všetky nové podnikateľské modely uplatňujú rôzne právne požiadavky, Taktiež otázka rovnakých pravidel pre všetkých e, e, zatiaľ ešte nie je celkom presný prehľad o tom, ako tento trh funguje, ako sa jednotliví poskytovateľa služieb konkrétne na trhu správajú. Čo sa týka um, transiteľnosti, tu uh, ide predovšetkým o najzraniteľnejšieho spotrebiteľa. Nejde tu o vyrokované, vyjednané e, sadzby, ak totiž e, ste veľkým e, teda veľkým hráčom na trhu, nie ste odkázaní na žiadne vyjednávanie, vy si stanovíte svoju sadzbu. Um, my sa chceme však zamerať na tých zraniteľných aktérov, na občanov, na malo obchodníkov nemáte vlastne inú možnosť, aj keď sú tam iní poskytovateľa služieb, tí sa zameriavajú skôr na na tých eh, najväčších poskytovateľov, eh, na tie najfrekventovanejšie trasy, eh, vzdialenosti medzi hlavnými mestami, dajme tomu, ale my sa chceme venovať práve tým menším aktérom, malopredajcom, ako aj občanom. Tí sa do veľkej miery spoliehajú na poštové služby, ehm, platia tabulkové ceny a tie sú veľmi vysoké. Máme konkrétne poznatky aj z praxe. Neviem, či je to dobre vidieť. Cezhraničné ceny sú niekedy nepochopiteľne vysoké, e, troj či e, štvornásobne vyššie, bez e, nejakého konkrétneho odôvodnenia. Zdá sa, že poštový priemysel stiahol dokonca aj moju priesvitku, nechcú, aby sa to zverejnilo. Nie je táto cenová úroveň nejako objektívne zôvoditeľná. Môžem pokračovať aj bez priesvitky. Máme teda množstvo štúdí, ktoré dokazujú, že Je to k dispozícii prostredníctvom aplikácie e-meeting na laptopoch, hovorí pani predsednička. Myslím, že pomocou e, kódu QR je veľmi ľahké okamžite si celú schôdzu pustiť prostredstvom e-meetingu a tým aj prezentáciu Ďakujem pekne, pani predsednička. Je to veľmi pôsobivé, ako to využívate všetky moderné technológie. No, to je len v našom výbore. Inde nie. Trošku menej pôsobivé sú tie vysoké ceny za poštové služby. E, niekedy až 5-násobne prekračujú e, dodanie za e, domáce doručenie, teda vnútrošané doručenie. Keď sa pozrieme napríklad na rozdiely medzi Belgickom a Holandskom, v Belgicku sú ceny dvojnásobne vyššie ako v Holandsku a máme mnoho iných podobných príkladov dopadovej štúdii, napríklad eh, teda takýchto štúdií je eh, mnoho. Rôzne univerzity vypracovali okrem iného St. Louis eh, a tie potvrdzujú niekoľkonásobne vyššiu cenu za doručenie. Taktiež nie sú tieto ceny odôvodnené nikde. Nejde len o náklady na prepravu Skôr je to spôsobené tým, že tam chýba konkurencia v tomto konkrétnom špecifickom segmente na trhu. A taktiež e, štúdia, ktorá sa zameriava na štruktúru nákladov, dokazuje, že e, ceny na, za prepravu e, na jeden balík sú dokonca relatívne nízke, dokonca na, na cezhraničnej úrovni. Posledným prvkom v našom návrhu je otázka dostupnosti. Ak Eh, začínate obhospodarovať aj iné trhy ako subjekt na trhu, ste odkázaní na existujúce siete. Eh, my tu nevytvárame žiadne nové povinnosti, záväzky, chceme len využiť to, čo už existuje v praxi. Už existuje rozhodnutie REIMS, takzvané, ide o eh, rozhodnutie, ktoré sa týka kartelovej logiky dohadovania cenovej úrovne už sú teda konkrétne požiadavky, ktoré sa týkajú dostupnosti, cenovej úrovne a tak ďalej. Nede tu o nejakých čiernych pasažierov, o voľný prístup, hovoríme tu o spravodlivom prístupe bez diskriminácie pre všetkých. Podľa eh, všetkých poznatkov, eh, ktoré máme k dispozícii, vidíme, že alternatívny poskytovateľa služieb jednoducho nemajú k týmto možnostiam prístup a to chceme práve napraviť tým, že v nariadení eh, uvádzame to, čo sa malo uviezť už v minulosti. E, to je len taký krátky súhrn, e, z čoho sme vychádzali v zelenej časti. Zelená ako farba nádej znázorňuje, že chceme zvýšiť efektívnosť pôsobenia trhu chceme zvýšiť informovanosť, dosiahnuť vyššiu symetriu. E, ďalej tu ide o dostupné ceny pre nezrenteľnejších užívateľov tom eh, červenom obdlžníku, v tom najväčšom, eh, sa uvádzajú národné regulačné orgány. Dúfame, že oni nám pomôžu v tomto procese. Nežiadame o žiadne navýšené právomoci pre komisiu. Spadá to do subsidiarity. Eh, miestne trhy sú dosť odlišné, potlerujú každý z nich niečo iné, ale pre všetkých je spoločné to, že potrebujú informácie k dispozícii ďalej modrou, je znázornené monitorovanie, chceme monitorovať, či naozaj konkurencia pôsobí tam, kde má, či existujúca legislatíva už prináša výsledky, či sa eh, v správnem, právnej miere plní, či sa taktiež plnia už stanovené pravidlá aj v praxi. A ak eh, sa to všetko podarí, tak dúfam, že návrh, ktorý sa týka geoblokovania, bude vlastne čoskoro už bezpredmetný. Ďakujem. Um, so I've got some questions.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 Otázok mám veľa. Najskôr ku geoblockingu. E, bráni sa diskriminácii z dôvodov platby, ale pri mnohých transakciách je dôvodom napríklad telefónne číslo. V prípade prepravy sa musí uviesť e, telefónne číslo, tak aby bolo možné e, završiť transakciu a mnohé zahraničné čísla sa e, nepríjmajú aj v prípade asistenčných služieb online, ako je to v návrhu nariadenia. Aj to, čo sa tu povedalo o oblasti dopravy výnimka pre služby v oblasti dopravy. Ehm, to bolo pozastavené kvôli refitu, ale potom práva cestujúcich to má chrániť spotrebiteľov pred tým, čo, pred, pred tým, čo sa môže stať predtým a počas, ale nemalo by to brániť prístupu k webovej stránke alebo E, presmerovaniu e, na inú stránku kvôli e, krajine pobytu alebo národnosti. Potom najbežnejší postup pri geoblokovaní by si zaslúžil väčšiu pozornosť a taktiež otázka doručovania balíkov a geoblockingu ako spolu súvisia. Čo sa týka doručovania všeobecne, keď sa pozriem na ten návrh, tak potom e, vystáva otázka, či sa zohľadňuje súčasné fungovanie vo svete, keď sa pozrieme na tie nové firmy a nové e, nápady pri doručovaní balíkov. Je to veľmi byrokratické ten návrh komisie, zaťažuje tu, to podniky hlavne tá registrácia a potom eh, aj vy ste na to poukázali a síce, že poskytovateľia služieb sa musia zaregistrovať v členskej krajine. Znamená to, že keď sa zaregistrujete v jednej, tak eh, potom môžete poskytovať služby vo všetkých. Na návrhu sa totiž to hovorí, že členská krajina má eh, získať túto informáciu, alebo to znamená, že sa predsa len musíte zaregistrovať vo všetkých členských krajinách, ktorých e, chcete doručovať balíky, potom poskytovanie informácií, nič o online reportingu. A taktiež neviem, ako to e, súvisí s ostatnými generálnymi riaditeľstvami. Single Digital Gateway, um, či, či sa tomu venujú aj iné riaditeľstva. A ešte jedna otázka. Ceny, ktoré sú verejne e, dostupné na webovej stránke komisie, súvisí to s týmto? Budú to e, údaje, ktoré budú môcť e, použiť e, aj podniky. Ja mám pocit, že tá legislatíva je zatiaľ len ťažkopádna, ani to nie je v súlade s ostatnými piliermi jednotného digitálneho trhu a potom dostupnosť cien e, zaváňa to cenovou reguláciou. E, čo, ako to vyzerá s nedostačnou transparentnosťou pri cenovej štruktúre. Možno podniky by mohli dať viac informácií spotrebiteľom, ako sa tvoria ceny prečo sa komisia rozhodla, že sa zameria na e, vyhodnotenie e, dostupnosti a nie cenovej štruktúry. Ďakujem. Viržiny? Ďakujem. Mám niekoľko otázok, hlavne ku geoblokingu. E, treba zakročiť, ak to nie je opodstatnené, ale e, zdá sa, že e, sa to dá riešiť bez e, špecifického e, nariadenia aj vďaka smernici o službách. Neviem, prečo tu treba ešte niečo vytvárať. E, nepresvedčila ma zatiaľ komisia v tom rozsah pôsobnosti. Povedalo sa, že audiovizuálne služby sú mimo rozsahu pôsobnosti, ale hosting e, tam spadá, e, čo teda e, s podnikom, ktorý e, poskytuje hosting, ako napríklad YouTube. Ako by sa uplatňovalo to nariadenie. Potom mám pochybnosti ohľadne kritérií, ktoré sú v článku 2, hlavne tie, ktoré hovoria, že sa dá e, rozlišovať, ak krajina klienta e, a Mm, predajca je tá istá, ale sú rôzne národnosti, či to nie je diskriminácia na základe národnosti a to je asi podľa e, proti všetkým, e, všetkým zásadám fungovania EÚ a potom niečo, čo súvisí so smernicou o službách hlavne ak ide o poskytovanie služieb a e, lokalizácia nie je jednoduchá, pretože je to na diálku. E, Mám na mysli nejaké posudky, buď právne alebo finančné. Keďže nariadenie prevažuje nad smernicou o službách, či to nepodkopáva e, zásadu krajiny pôvodu. A možno, že by sme opäť otvárili tú diskusiu, ktorá prebehla práve pri tejto smernici o službách. A ešte posledná otázka zatiaľ sa to vôbec nespomenulo, e, vzťah medzi geoblockingom a nariadením RIM 1. Pýtam sa, či RIM 1 je podriadený. E, ak áno, tak je to znepokojujúce e, z hľadiska ochrany spotrebiteľov. Ďakujem. Ďakujem, Lucy. <clears throat> Ďakujem, Werner, za to, čo si tu odviedol aj za uplynulé roky. Viacero otázok podrobnosti v článkoch o informáciách, ktoré sa majú e, zbierať. V minulosti komisia e, kladla veľký dôraz na zamestnanosť a ďalšie. E, nemali by poskytovateľia, doručovateľia poskytovať viac informácií ako to, čo je v týchto článkoch. Hovorí si iba o počte pracujúcich ak máme naďalej vyhodnocovať tento trh s doručovaním balíkov, tak musíme vedieť viac o zmluvách, o pracovnej dobe, o kľúčových aspektoch a taktiež je v návrhu to, že e, mm, poskytovanie informácií by malo byť formou vykonávacieho aktu. Vieme, aký je postoj parlamentu dlhodobo, takže pochybujem o tom, že by sme tu chceli E, takýto vykonávací akt. Myslíme si, že by to malo byť skôr formou delegovaného aktu. Zaujímavý by, ma váš názor. A áno, súhlasím, že by sa malo zabrániť tomu, aby ľudia mohli byť predmetom podvodu, hlavne tí zraniteľní. E, e, univerzálne služby e, v celej Európe, to je tiež dôležité. A taktiež by, asi malo, by sa mala zdôrazniť dostupnosť a aby regulačné e, úrady spravili pre tú dostupnosť viac. A ešte možno taká filozofickejšia úvaha. Viem, že je potrebné pamätať na subsidiaritu, ale vyzerá to tak, ako keby ste chceli spraviť viac, ale máte predsa len pocit, že by ste to mali nechať na regulačných úradoch. Niektoré sú lepšie ako iné v členských krajinách nie je to tak, že ak by ste ponechali voľnú ruku, alebo ak by ste mali vy voľnú ruku, tak by ste e, spravili e, najradšej viac a nedávali e, viac právomoci alebo ponechávali väčší manevrovací priestor regulačným úradom. Pani Charanzova, ďakujem pekne a ja sa chcem poďakovať komisii za prezentáciu. Už sme mm, raz diskutovali na túto tému konkrétne do obeda s komisárkou Jorovou. Niektoré otázky boli zodpovedané, ale nie všetky. Napríklad tá kolaboratívna ekonomika, o tom hovorili niektorí kolegovia predo mňou. Páči sa mi váš návrh, ale e, vieme stlače, tlače, čo sa deje v rôznych členských krajinách, takže chcela by som, aby sme sa tu posunuli vpred čo najrýchlejšie, aby sme mali európsky jednotný postup a nie 28 rôznych. Preto mám jednoduchú otázku a síce chcela by som vedieť, kedy e, konkrétne chcete vypracovať usmernenia, ktoré by sa potom mali uplatňovať. Ďakujem, Julie. Ďakujem aj komisii za nové návrhy a ich prezentáciu. Mám otázku na geoblocking. Ak som to pochopila správne, tak komisia opodstatňuje nariadenie, pretože je priamo uplatniteľné a usmernenia o článku 22 jeho uplatňovaní zo smernice. To Mm, nedosiahlo dostatočné výsledky, členské krajiny nezmenili dostatočne svoju legislatívu. E, potom ste povedali, že čo sa týka digitálneho obsahu, sú tu iba e, objektívne kritéria pre e, diskrimináciu, ak napríklad nemal licenciu pre ten obsah. Prečo to neobsahuje geoblocking digitálneho obsahu v prípade, kedy poskytovateľ licenciu dokonca má, kedy autorské práva nie sú e, v hre. Neviem, či sa to bude dať upraviť v reforme autorských práv, nejako to s tým nesúvisí, takže možno, že by to e, malo byť zahrnuté tu, malo by to byť nezákonné e, v zmysle článku 22 smernice o službách. Neviem, aký je tu rozdiel, ak poskytovateľ poskytuje hudbu alebo videohru alebo nejaký iný e, typ online služby. Ak nie sú pochybnosti o, o autorských právach, je to preto, že sa najviac ťažoval e, hudobný priemysel, alebo je nejaký objektívny dôvod, prečo sa to rozlišuje. E, taktiež ste v návrhu povedali, že pri revízii rozmýšľate nad tým, či sa v budúcnosti zahrnie digitálny obsah, ale neviem, prečo sa to malo rozlišovať, ak dôvodom nie sú autorské práva. Je dosť jasné, že väčšinou, e, väčšine spotrebiteľov geoblocking e, nevadí, napríklad pri e, požičiavaní aut a vy sami ste zistili, že napríklad pri 60 E, prípadov geoblockingu sú e, dôvodom licencie, ale v 40 nie. Prečo to teda nie je zahrnuté v nariadení? Olga Sehnalová. Ďakujem za slovo. Mám iba pripomienku k nariadeniu o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľov. Vítam tento návrh, už som o tom hovorila do obeda keď tu bola komisárka Jourova. Páči sa mi e, rozšírenie aj na článok 20 e, o e, poskytovaní služieb aj o nariadenie o geoblockingu, ale tie celoeurópske porušenia hranice 21 krajín, kedy musí byť odôvodnené podozrenie z porušovania pravidiel. Mne sa to zdá byť veľmi nepružné a nepraktické. Chcela by som, aby ste sa k tomu vyjadrili a možno, že by bolo dobré viac podporiť regionálnu spoluprácu orgánov dozoru. Myslím si, že existuje viacero problémov, ktoré sú zhraničné, ale predsa len sú regionálne špecifické. Ďakujem. Ďakujem aj za prezentáciu. Pozorne si zanalizujeme návrh. Stretneme sa aj s spotrebiteľmi. Takže myslím, že sa bude ešte intenzívne diskutovať. V vašom návrhu je toho veľa. E, ďakujem aj kolegom, ktorí už vystúpili predo mnou. E, možno, že sa pozastavím pri jednom bode. Nie, nie je povinnosť predávať, ale je povinnosť zachovať tú istú cenu celej EÚ v niektorých situáciách. Odmietnutie predaja to je pre spotrebiteľa horšie ako rozdiel v cene Nemali by sme k tomu pristupovať z iného uhla. A musím priznať, že sa mi páčia mnohé aspekty tohto návrhu, hlavne čo sa týka doručovania balíkov a geoblockingu, idú v podstate ruka v ruke. Mali by sme sa čo naj rýchlejšie posunúť v predaj e, e, prístup k infraštruktúre a lepší dohľad. To e, ma teší, že to je teraz obsiahnuté v dokumente. Malo by to skutočne niečo zmeniť. A možno niečo k tomu, čo povedala Julia Reda. Asi súhlasí, že by sme sa mali pozrieť na rozšírenie rozsahu digitálneho obsahu. Hovorila si o tom. Takže aj tomu sa trochu venovať. Ďakujem. Ja mám dve otázky k geoblockingu a jednu k doručovaniu. Určite ich bude mať ešte viac. Geoblocking, mm, počuli sme, e, teda bolo to jasné v správe Kalas Gepard, hlavne tí malí obchodníci by nemali byť nútení predávať e, spotrebiteľom mimo ich e, miestnej oblasti, ak si to neželajú. A pri geoblockingu vy hovoríte, že nemusia doručiť niečo tomu, spotrebujú v inej členskej krajine, ale mali by to predať a potom si to ten spotrebiteľ nejak E, zabezpečí to doručenie. Je tu otázka toho, aké právo by bolo rozhodné. Takže mali by e, ponúkať e, tak, aby splnili 28 národných legislatív. To trošku metie s predajcov a preto sú tu obavy, že malí predajcovia by neponúkali jednoducho produkty online. No a preto viacerí stiahli svoje výrobky z internetu. Ak to e, nebude dobre e, navrhnuté, tak to môže takto dopadnúť. A zatiaľ tu je trošku zmeto, ktoré e, právo by bolo rozhodné, ak by ste predávali na dobierku, aj keď by ste e, sa nestarali o to konečné doručenie. Potom trošku zložitejšia otázka. Poštové e, doručovanie balíkov, konečné poplatky ak dovážate tovary z rozvojových krajín a ak to robíte s využitím menšieho balíka, tak potom sú tie konečné poplatky oveľa nižšie. Môžete e, doviesť veľa e, malého tovaru napríklad z Číny do EÚ, môžete to uskladniť v Nemecku napríklad a potom to distribuovať po celej EÚ, ale s oveľa nižšími poplatkami, ako keby to e, celé robil európsky predajca. To možno, že kriví trošku podmienky. Tuším, prikyvujete. E, v niektorých krajinách sú oveľa vyššie poplatky práve preto, že sa využívajú práve na vykompenzovanie e, takto e, neférového, lacnejšieho, menšieho, menšej zásielky. Je to nekalá konkurencia? Nevšetci môžu totiž to využívať túto možnosť. I think those are all the questions. Thank you. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne poslancom za veľmi dôležité otázky. Pokúsim sa na to reagovať e, po skupinách. V prvom rade by som chcel zdôrazniť, že zámerom komisie v súvislosti s týmto opatrením bolo nepochybne poskytnúť spotrebiteľom e, širšiu možnosť voľby, zaujímavejšie ponuky. Kľúčovým zámerom komisie bolo taktiež zaistiť e, e, to, aby sme e, nekomplikovali ešte viac život obchodníkov. Chceme zistiť väčšiu právnu istotu pre podnikateľský sektor. A je dôležité to mať na zreteli, pretože viacerí poslanci vyjadrovali znepokojenie v súvislosti s tým, že takéto opatrenia by mohli či už zamerne alebo náhodne zvýšiť takúto zaťaž. Ďalšia vec, dúfame, že ehm, dosiahneme pokrok v oblasti mm, doručovania zásielok, ale treba zdôrazniť, že našim cieľom sú situácie, na ktoré e, nemá vplyv doručovanie e, e, zásielok. Aj kto bude fungovať a ktoré podnici budú naďalej trvať na segmentácie trhu. Netreba robiť určité opatrenia podmenenými inými opatreniami. To problematika doručenia zasielok e, alebo zložitosť DPH, rozhodného práva, e, to je e, osobitná oblasť. Mm, mm, to sa nemá využívať ako vyhovorka. Ehm, už som hovoril, že 8 až 25 všetkých transakcií sa vzťahujú na túto možnosť. Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, E, viacerí e, poslanci hovoria o tom, že viaceré služby vylučujeme v oblasti dopravy. Princíp e, nediskriminácie už je bez tak zakotvený. A to vo väčšom, vo väčšom prípade relevantných normatívnych aktov najmä v oblasti leteckej dopravy, pozemnej dopravy alebo námornej dopravy, nie však zatiaľ v oblasti železničnej dopravy. Takže E, tu platí princíp, že nemusíte platiť inú cenu, pretože e, e, objednávate lístok z iného členského štátu. Je to už v platnosti s výnimkou železničnej doprave a príslušný návrh predložíme o niekoľko mesiacov audiovizuálne služby alebo práva duševného vlastníctva. Smernica v službách alebo náš návrh nezahrňajú práva duševného vlastníctva E, budeme uvažovať o tom, ako e, vylepšiť e, prístup k takýmto službám v iných štátoch. Ale audiovizuálne materiály, ktoré nespadajú pod duševné vlastníctvo, sú obsiahnuté. Čiže článok 4 sa neuplatňuje, to je záležitosť nediskriminácie, teda v prípade, keď geoblocking nie je opravnený E, e, pri hodnotení vplyvov. Nedostali sme dostatočný objem informácie, aby sme povedali, či nebudú tu nejaké nežiaduce dôsledky. Hovoríme teraz o hudbe, elektronických knihách. To je osobitný segment trhu v oblasti hudby. E, platia celé európske licencie, ale neplatí to 100% v niektorých situáciách, dokonca aj e, veľké firmy ako Spotify e, ponúkajú e, hudbu, ktorá nie má európske licencie. A keď niektorí spotrebitelia nedostanú určité služby, pretože určitá časť hudby je licenzovaná pre členské jednotlivé štáty a nie celú Európu v oblasti elektronických kníh e, v niektorých členských štátoch e, e, platí úprava o fixných cenách. Ak poskytujete elektronické knihy a predávate to do členského štátu, kde je právna plata, ktorá fixuje takéto ceny, musíte spoplatniť takéto knihy fixnou cenou, ktorá platí v tých ktorých krajinách. To je komplikované pre malé a stredné podniky, pretože musia zistiť, aká eh, eh, cena platí pre všetky knihy eh, vo svojom katalógu. Tu sme nedokázali zistiť, akú administratívnu záťaž budú znášať predajcové elektronických kníh. A teda určitá záťaž najvyššie by mohla nastať, čo nie je oprávnené. E, záležitosť rozhodného práva. E, naredenie Rím 1 stále platí či e, tu platí vnútroštátna úprava spotrebiteľa, závisí od toho, či obchodník poskytuje svoje služby v, tomto konkrétnom členskom štáte. hovoríte, že spotrebiteľe spotrebitelia nemajú právo? Nie myslí sa na tým, že aktívne eh, v rámci svojej podnikateľkej stratégie poskytujete služby eh, krajinám Beneluxu alebo v Spojenom kráľovstve a Írsku, prvene Francúzsku, Taliansku a Španielsku. A pravdepodobne eh, o tom informujte na svojom sajte v jazyku spotrebiteľov, máte príslušné adresy, čiže sú tu viaceré prvky, ktoré určujú, či tá, ktorá e, firma upriamuje svoje služby na e, určitú oblasť. A to je iná vec, to je reakcia na požiadavku, najmä e, keď bude plati, platiť naredenia o geoblockingu. Čiže konkrétne spotrebiteľ pravdepodobne žije v členskom štáte, ktorý priamo nie zasobuje obchodník, ale v tomto prípade E, e, sa to nedoteká Rím 1, e, pretože obchodník priamo nesmeruje tvoje služby do tejto geografickej oblasti, ale spotrebiteľ aktívne vyhľadáva Eh, mm, služby u obchodníka. A to znamená, že stále platí vnútra štátna úprava obchodníka. Nebude povinný eh, uplatňovať právnu úpravu spotrebiteľa, ale táto situácia eh, sa odlišuje od situácie o, o upravenou nariadením Rím 1, pretože tam sa obchodník rozhodne, že budem poskytovať služby v členskom štáte XY a tam budú platiť právne úpravy príslušných štátov. A, ale ak e, ob, mm, obchodník e, predáva to do e, členského štátu X alebo Y a službu si vyžaduje spotrebiteľ zo strany z, z krajiny Z, bude platiť právnou práva mm, obchodníka. Ale Pýtali ste sa, a čo keď e, e, mám telefónne číslo a, a či bude e, povinný obchodník e, reagovať na moje e, volanie e, e, v mojom rodnom jazyku. Obchodník nie je povinný e, e poskytovať svoje služby v jazyku spotrebiteľa. V tomto prípade máme princíp rovnakého zaobchádzania. Nebudú sa s vami zaobchádzať lepšie alebo horšie ak e, objednávate niečo v Nemecku, e, s vami sa bude zobrazať ako s akýmkoľvek Nemcom. Ak dnes vycestujete do Nemecka, pôjdete do obchodu, s vami sa budú e, zaobchádzať ako s nemeckým občanom a pravdepodobne s vami sa aj budú rozprávať po nemecky. Nie je tu žiadna povinnosť predať, je tu jemná odlišnosť, ale je tu povinnosť nediskriminovať sa E, podniky majú právo nepredávať svoje tovarové alebo služby z viacerých dôvodov. Napríklad už nemajú to na sklade, alebo nie smú to predávať určitej e, vekovej skupine ale e, nie smú to odôvodniť tým, že máte inú štátnu príslušnosť, pochádzate z iného členského štátu. Čiže platí tú povinnosť nediskriminovať, nie však predávať. Prepojenie na smernicu o službách a za to doplní kolega. Tu sme e, identifikovali 5 e, jednoznačne e, popísaných špecifických situácií, ktoré podľa legislatívy predstavujú neoprávnené prípady geoblockingu. Smernica o službách článok 20 naďalej platí, ale pri takých transakciách 5 kategórií už nie je oprávnená e, diskriminácia, to je lex specialis, ktorý doplňa smernicu o službách a vypichuje konkrétne prípady, e, kedy diskriminácia už nie je e, zdôvodnená. Nejde to o Ukrajinu pôvodu, je to skôr o pohľad spotrebiteľa, ktorý sa snaží uplatniť právo voľby a nakupovať v inom členskom štáte Musíme ísť ďalej, pretože nebudeme mať čas na to, aby sme prebrali ďalší bod. Domnievam sa, e, aby to bolo e, absolútne jednoznačné, toto nariadenie vôbec nemá nič dočinenia s e, rozprávou o smernice o službách alebo o krajine pôvodom. Hovoríme teraz o tom, že je to spotrebiteľ, ktorý kupujú inde a nie je to o páčna situácia, keď e, obchodník e, e, chce predávať v v členskom štáte a chce uplatniť svoju právnu úpravu. Veľmi stručne ohľadom CPC chcem vysvetliť, že treba rozlišovať medzi novým článkom 16 návrhu, podľa ktorého je tu väčší manevrovací priestor, je to koordinovaný postup zo strany Európskej komisie a E, e, viacerí ste žiadali e, o takú koordináciu. Je to teraz jednoznačne upravené. Táto nová možnosť, aby komisia konala, tu je hraničná hodnota 3 štvrtiny populácie alebo členských štátov. To sme si prevzali z iných oblastí vynúcovania práva Potrebujeme mať e, jasné kritérie určujúce, e, kedy komisia môže začať konať, čo je porušenie aký na úrovni celej Európskej únie. Pokiaľ ide o koordináciu, je tu pomerne viac manevrovacieho priestoru pokiaľ ide o regionálne orgány, naozaj môžeme uvažovať, ako zabezpečiť lepšiu spoluprácu medzi vnútroštátnymi regulačnými orgánmi, aby mohli komunikovať s komisiou posredníctvom CPC a balíčky Mám to zjednodušené, pretože mám, sme pod časovým tlakom. Pokiaľ ide administratívnu záťaž, či e, budú zaťažené nové podniky a podobne, jednak je tu hraničná hodnota, ktorá vylúčuje e, menšie podniky. E, ďalej informácie e, budú veľmi stručné. E, v súlade s postupom komitológie a musí to byť e, e, rovnaké. To znamená, že v prípade, že regulačné orgány budú e, požadovať predloženie údajov, chceme, aby to bolo e, na základe jedného formulára e, verejné zverejnenie cenníkov. Zvolili sme si 15 cien, ktoré sú relevantné z hľadiska elektronického obchodovania. A takéto ceny v prípade ich zmien sa budú zasielať iba raz ročne Vytvorili sme e, informačnú platformu pre malé stredné podniky. Je to jednak snaha o poukazanie na výnikov a umožniť e, regulačným orgánom, aby konali e, hovoríte o tom, že hodnotenie cenovej dostupnosti to je niečo podobné ako cenová regulácia. Nie sú určité úpravy ohľadom cenovej dostupnosti a orientácie e, e, v oblasti nákladov. Nemohli sme to nejako inak nazvať. Existujú e, podľa doručovacích podnikov pádne dôvody na, pre rôzne cenové hodnoty. Pani Anderson, podmienky zamestnovania Samozrejme, eh, mohli by sme žiadať dodatočné informácie, ale to by bolo v rozpore s predchádzajúcim eh, bodom zniženia administratívnej záťaže. Chceme, aby to bolo mm, eh, minimálne a optimálne. Chceme pochopiť lepšie štruktúru trhu. Nemôžeme vyhovieť všetkým verejným záujmom, ale samozrejme o tomto článku môžeme diskutovať naďalej. Pokiaľ ide o dostupnosť smernice o poštových službách sú e, e, viaceré možnosti, e, na základe ktorých vnútroštátne orgány to môžu upravovať. Prečo nie delegovanie? Hovoríme teraz o formulári, ktorá, ktorým sa implementuje článok 3. Tu parlament má možnosť uplatniť svoje právomoci tento formulár je e, formou realizácie a považujeme to za vhodný e, nástroj. A e, pani predsednička Bariček UPU, samozrejme vieme o tom, že to existuje. Je to jediná poštová únia. To svedčí o tom, že je to komplikované, záležitosť. Sú tu určité povinnosti vyplývajúce z medzinárodného práva raz e, e, za 4 e, roky sa koná kongres, na budúce to bude v Istambule, vyše 150 členských štátov sa budú snažiť o zhodu a tieto konečné náklady by mali byť účinnejšie z hľadiska nákladov. Prebiehajú viaceré bilaterálne rokovanie medzi poštovými podnikmi, zrejme E, e, to sa týka aj čínskych mm, poštových e, služieb, aj v prípade mm, doručen v prípade mm, speciálnych listov Pýtali ste sa, či vysoké ceny pri zásilke z rozvojových Eh, krajín eh, sú nejakými kompenzačnými. Nie, takéto ceny tradične sú vysoké ešte predtým, ako eh, vznikla čínska konkurencia mimoriadne vysoké ceny 33 eur za kilogram cezhraničných zasielok. Objem takýchto zasielok je veľmi nízky a preto E, e, malé stredné podniky nechcú e, to využívať, prípadne využívajú špeciálne platformy. Chceme, aby doručujúce podniky sa vzdali prehnaných cien, aby verejnosť začala používať alternatívne služby s tým, aby napokon e, e, lepšie, podnikal, sa lepšie podnikalo. Ďakujem veľmi pekne. A teraz ďalší bod. Prezentácia komisie ohľadom novej úprave audiovizuálnych služieb. Odozdávam to o, e, o, e, pre, e, rovno predstaviteľovi komisie. Is it Lorena Boyce Alonso? That's me. Lorena, ďakujem pekne. Thank you very much. Um, I will try to be short because I Ďakujem veľmi pekne. Budem sa snažiť e, vyjadrovať sa stručne. Chápem, že ste už stravili dostatočne dlho, veľa času. Pokúsim sa vám vysvetliť, ako náhle ma budete môcť e, e, vidieť. Podstatu tohto návrhu mali by som presadnúť? So, uh, the philosophy behind, uh, že čím sme sa riadili? Eh, pán komisár Oettinger uh, um, už povedal, že nejde o revolúciu, ale skôr o evolúciu. Smernice existujú už niekoľko rokov. Chceli by sme ponechať to, čo sa osvedčilo a prípadne modernizovať, aktualizovať samotnú smernicu, aby sme zohľadnili e, najnovší vývoj na trhu, audiovizuálnom trhu. Čiže čo sa osvedčilo a čo by sme chceli nielen e, ponechať, ale prípadne aj posilniť, to je e, rozmer vnútorného trhu uvedenej smernice tento vnútorný rozmer e, sa zabezpečuje na základe princípu krajiny pôvodu. V zmysle tohto princípu, ako dobre viete, e, e, vysielacie spoločnosti ako Netflix, Canal Play, Orange musia e, e, e, splňať úpravu tej krajiny, kde sú zredené. Nemusia vyhoviť 28 rôznym úpravam. Princíp krajiny pôvodu sa osvedčil. Mali sme verejné konzultácie, hodnotenie vplyvov a toto všetko podľa všetkého funguje. 30 kanálov fungujúcich v Európskej únie E, e, e, vysielajú smerom na ostatné krajiny. Keď pozrieme na služby video on demand, 30% služieb v členských štátoch pochádzajú z iných členských štátov. Čiže existuje cezhraničný obeh audiovizuálneho obsahu na základe princípu krajiny pôvodu. Čo všetko navrhujeme? Navrhujeme zachovať princíp krajiny pôvodu a zjednodušiť e, jeho fungovanie. Ako? Na jednej strane chceli by sme zjednodušiť pravidla, ktoré umožňujú členským štátom zistiť, ktorá krajina e, e, upravuje činnosť toho, ktorého poskytovateľa. Navrhujeme zvýšiť transparentnosť tým, aby členské štáty nám oznamovali, príslušné orgány, aby sme mohli spravovať databázu o tom, ktoré, mm, poskyt, ktorí poskytovateľia e, spadajú pod ich e, právnu úpravu, aby e, podniky vedeli, ktorý regulačný orgán ich má na starosti a vy, aby ste vedeli, kde sa máte stiažovať. A nie v poslednom rade princíp krajiny pôvodu E, e, znamená, že by sme zjednodušili existujúce výnimky alebo mechanizmy umožňujúce obchádzanie pravidel. Je tu možnosť, aby členské štáty si požiadali o výnimku z tejto zásady krajiny pôvodu. V niektorých prípadoch pravidlá sú však dosť zložité a E, sú dosť iné v prípade lineárneho vysielania než v iných druhoch vysielania. Teda e, chceme zaviesť jeden zjednodušený postup s jednoduchými pravidlami v prípade udelenia výnimiek. Ďalej, aby sme posilnili vnútorný trh a všetky aspekty smernice s tým súvisiace, chceme nepostupovať tak, aby sme príliš komplikovali situáciu legislatívou, chceme skôr e, sa priblížiť e, stanoviskám členských štátov. A to tak, že by sme posilnili e, úlohu regulačných orgánov. Teda na jednej strane chceme zaviesť požiadavku do smernice, aby členské štáty mali jeden či viac nezávislých regulačných orgánov, taktiež uvedieme kritériá, ktoré musia tieto regulačné orgány splňať, aby boli považované za nezávislé, nezávislé vlády aj od eh, priemysla. Taktiež budeme musieť formalizovať eh, eh, už existujúcu skupinu regulačných orgánov na európskej úrovni pod názvom ERGA, tak aby táto skupina naozaj uznala smernicu a aby sa úloha posilnila s tým, že chceme posilniť výmenu informácií medzi regulačnými orgánmi o tom, ako sa táto smernica môže najlepšie plniť v praxi. Predpokladá sa tiež, že v niektorých kľúčových oblastiach je, bude možné obrátiť sa aj e, so žiadosťou o stanovisko na túto skupinu regulačných orgánov. Je tu ešte ďalší spôsob, e, ako chceme zvýšiť a posilniť aspekt vnútorného trhu bez toho, aby sme vytvárali podrobnú legislatívu a síce chceme posilniť aspekt spoluregulácie v jednotlivých segmentoch. Je to smernica, ktorá sa plní prostredstvom samoregulácie, spoluregulácie. Už v súčasnosti toto existuje konkrétne ustanovenia tejto smernice sami o sebe e, sa vzťahujú napríklad na e, konkrétne druhy reklamy, ochranu maloletých. E, toto si vyžaduje spoluprácu regulačných orgánov na národnej úrovni. Chceme teda, aby tieto procesy samoregulácie a spoluregulácie fungovali lepšie v praxi a zároveň chceme, aby v prípade potreby bolo možné posilniť pôsobenie aj tým, že sa zavedú kódexy na európskej úrovni. Toľko teda k aspektu vnútorného trhu a tiež e, krajiny pôvodu a ďalšie nástroje, ktoré to posilňujú. Na druhej strane chceme smernicu modernizovať. Táto smernica je už v platnosti istý čas a Trh s audiovizuálnymi službami sa e, rozvíja veľmi rýchlo. Ľudia menia svoje návyky, prechádzajú skôr k službám na internete. Úroveň sledovania je relatívne e, nezmenená, ale skôr sa teda posúva divák e, na služby na internete. Niektorí poslanci sa pýtali na nových hráčov na trhu, ako napríklad YouTube. Áno, sú to naozaj noví hráči na trhu, aj toto teda musíme zohľadniť. Chceme pravidla zmodernizovať, chceme zohľadniť všetky tieto aspekty e, vývoja trhu. Znamená to, že niekedy navrhujeme deregulovať a niekedy navrhujeme regulovať aj také oblasti, ktoré doposiaľ boli pozabudnuté. Čo sa týka deregulácie, tu návrh spočíva v tom, aby sme znížili už existujúce požiadavky, ktoré sa týkajú reklamy, ak ide o množstvo reklamy. V súčasnosti je pravidlo také, že by to malo byť maximálne 20 na hodinu. Uvedomujeme si, že doba sa posunula a v súčasnosti už nie je potrebné e, zavádzať takéto obmedzenia poskytovateľom verejnoprávnych e, rozhlasových a televíznych služieb. E, máme totiž na druhú nových hráčov, ktorí vlastne reklamu ani nevysielajú. Ak teda dôjde k porušeniu tohto pravidla množstva reklamy, pomeru reklamy, vidíme, že divák nielen, že prepína na rôzne iné stanice, ale využíva rôzne iné ponuky bez reklamy. Chceme teda, aby tieto pravidlá boli flexibilnejšie, aby to nebolo len pravidlo 20% reklamy na hodinu, aby sa to vzťahovalo na obdobie od 7 hodiny ráno do 11. večer. A taktiež sa zavedie istá flexibilita, čo sa týka umiestňovania výrobkov, aby bolo o niečo jednoduchšie využívať toto v praxi. Využíva sa to, využívajú toto pravidlo aj rôzne iní aktéry mimo Európskej únie a pravidla v Európe sú dosť nejasné a tento druh reklamy je veľmi často využívaný a veľmi ľahko dostupný. A myslím, že je to veľmi dôležitý zdroj príjmu, ktorý sa potom môže investovať do obsahu. Teda chceme zvýšiť flexibilnosť, pretože nebude potrebné držať takýchto týchto prísnych pravidiel. Ďalej, čo sa týka e, ďalších krokov na modernizáciu pravidel, chceme dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi pravidlami, ktoré sa vzťahujú na televízne verejnoprávne stanice a taktiež na online poskytovateľov. V súčasnosti prostredie nie je úplne homogénne a pravidla sú o mnoho prísnejšie v prípade verejnoprávnych televízií ako e, služieb na požiadanie. Vysielanie, televízne vysielanie, e, čo sa týka obsahu, ktorý je veľmi škodlivý pre maloletých e, je zakázané a platia obmedzenia pre um, služby, ktoré môžu byť uh, škodlivé pre maloletých. V prípade služieb na požiadanie uh, obsah, ktorý môže mať negatívne účinky, je k dispozícii v plnej miere, bez nejakého obmedzenia a obsahy, ktoré sú skutočne uh, škodlivé, sú obmedzené. A pričom vidíme, že maloletí, teda um, deti pozerajú čoraz menej televízie. Chránení sú teda tam, eh, kde sa vyskytujú o mnoho menej než eh, pri službách na požiadanie. Chceli by sme teda toto prostredie vyvážiť eh, tak, aby v prípade služieb na požiadanie bola miera ochrany o mnoho vyššia a v prípade televízneho vysielania, aby sa mierne znížila. Čo sa týka propagácie európskych diel, tu sú pravidla tiež e, dosť odlišné. Televízne stanice vysielateľa musia poskytnúť e, minimálne, teda viac ako polovicu vysielacieho času musia venovať európskym dielam, teda verejnoprávne stanice. V prípade služieb na požiadanie e, takéto jasné pravidlo neexistuje. To spôsobuje dosť veľké problémy, pretože neexistuje harmonizácia. a Členské štáty môžu si tieto pravidlá vyložiť tak, ako chcú regulačné orgány nám poskytli dosť eh, eh, početné príklady a spôsobuje to dosť eh, veľké rozdiely na trhu. Podľa našich poznatkov vidíme, že verejnoprávne stanice o mnoho viac investujú do obsahov, než služby na požiadanie do európskych diel. Chceme teda, aby pravidla, ktoré sa vzťahujú na verejnoprávne vysielacie stanice, televízne stanice, aby fungovali naďalej a chceme mierne zvýšiť pravidla ktoré e, sa týkajú služebné požiadanie, čo sa týka európskych diel. Ako presne? Nuž, myslím, e, e, že tie isté pravidlá mm, by nemalo zmysel kopírovať, pretože logika služieb na požiadanie nie je tá istá ako v prípade verejnoprávnej televíznej stanice, keď pozeráte televíziu a stanica vám ponúka viac ako polovicu európskych diel, tak jednoducho pozeráte ďalej pričom keď si zvolíte eh, službu na požiadanie, ako napríklad Netflix alebo Orange alebo niečo podobné, to, že majú množstvo európskeho obsahu, neznamená, že vy ako divák to budete pozerať. Vy pozeráte to, čo si zvolíte sám. Eh, pravidlá teda lepšie fungujú a sú menšou záťažou pre poskytovateľov, ak eh, viac propagujú a viac viditeľňujú európske obsahy. ale samozrejme to funguje len ak máte minimálnu úroveň európskych obsahov eh, vo svojich službách. Teda poskytovateľa by mali uprednostniť eh, v ponuke práve tieto európske diela. Konkrétne sa to stanoví na úrovni 20 čo je podľa nášho názoru relatívne primerané vzhľadom na eh, mieru rozvoja tohto trhu. Posledný návrh, ktorý predkladáme, aby sme sa približili realite, sa týka toho, že tu existujú e, noví hráči, tzv. platformy, online platformy. V tomto prípade ide o audiovizuálne platformy, platformy na zdieľanie videí. Sú to poskytovateľia služieb, ktorí na rozdiel od e, televíznych e, pod nemajú redakčnú kontrolu nad obsahmi, ktoré ponúkajú v týchto platformách. Vidíme, že tieto služby sú veľmi populárne. Čo sa týka napríklad ochrany mladistvých, e, tam prakticky neexistujú žiadne pravidlá, preto je to veľmi lákavé. Aj tu sa chceme približiť realite na trhu, chceme vytvoriť aj pravidlá pre tieto platformy na vzdielanie videí, ale len v nevyhnutnej miere, aby sme zajistili ochranu mladistvých a tiež, aby sme chránili občanov pred nenávistnými vyhláseniami. Je to súčasťou smernice o elektronickom obchode. Chceme aby to tak ostalo aj naďalej. Teda systém obmedzenej právnej zodpovednosti bude naďalej platnosti, ale tento návrh smernice by zavezoval tieto platformy prijať isté konkrétne opatrenia na ochranu mladistvých a tiež občanov pred nenávisnými vyhláseniami, pričom zároveň by sa dodržiavalo pravidlo obmedzenej právnej zodpovednosti, keďže títo poskytovateľa služieb, títo operátori už prijali ste záväzky a keďže technológia sa posúva ďalej veľmi rýchlo, tieto ustanovenia by sa mali plniť v praxi spolureguláciou, tzv. teda tým, že sa do toho zapojí e, samotné odvetvie. Cieľom je plná harmonizácia a ustanovenie by sa malo taktiež plniť e, prostredníctvom nezávislého regulačného orgánu. Toľko teda v skratke e, naše zámery a naše plány v tomto smere. Ďakujem. Julia Reda, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem komisii za prezentáciu. Myslím, že je správne, že komisia nespochybňuje zásadu Ukrajiny pôvodu v prípade audiovizuálneho a mediálnych služieb, ale mám predsa niekoľko otázok. Poprvé, navrhujete úplne vypustiť článok, ktorý sa týka dostupnosti Tvrdíte, že by sa to malo spracovať v blížiacom sa ďalšom akte o dostupnosti. E, nám to celkom nevyhovuje. E, práve sme ukončili trialóg o smernici o dostupnosti a aj tam sme napokon na požiadanie rady vyňali audiovizuálne a verejnoprávne stanice. Ale problém je v tom, že Smernica sa spracovala veľmi rýchlo, pričom ešte len začíname teraz z aktom o dostupnosti a smernici o dostupnosti webu už vidíme, že sú tam veľmi dlhé lehoty na plnenie. Ak sa nám teda aj podarí v plnej miere pokryť eh, audiovizuálne mediálne služby eh, v tomto akte, zrejme sa to dostane do platnosti o mnoho neskôr. Tým by sme teda vytvorili um, Mm, veľké medzery, kde by neplatili vlastne žiadne požiadavky. Čo sa týka platformiem na zdieľanie videí, myslím, že väčšina e, si pod tým predstaví najmä YouTube e, a je dosť e, rozumné a predpokladáte, je tam predsa miesto, kde sa dá kliknúť v prípade objavenia nenávistných vylazení, ale neviem, kde by to bolo na týchto platformách, keď tvrdíte, že títo Operátori nemajú žiadnu zodpovednosť e, za obsah videí. Myslím, že ak dochádza k predaju um, priestoru na internete, internetových, stránok a bez e, akékoľvek zodpovednosti, um, nestačí len slomne ručiť e, za neporušenie pravidel, je potrebné e, vytvoriť možnosť e, upozornenia na takéto nenávisné vyjadrenie, napríklad čo sa týka porovnania lineárnych služieb a služieb video na požiadanie. Myslím, že tu sa všetci zhodneme v tom, že cieľom kultúrnej rozmanitosti je ju predstavovať, ale neviem, či to bude naozaj fungovať v praxi. E, otázka podľa mňa znie, čo presne je definícia diela. Ja, keď poskytujem e, videoslužby, ak e, splním tú 20-percentnú hranicu a chcem napríklad vysielať seriál EastEnders, ktorý má 5000 dielov, znamená to, že sa to bude e, rátať ako 5000 jednotiek alebo jedna jediná jednotka. A ďalej, e, čo sa týka skupovania licencií za európske filmy, ak by došlo k zmene k vlastnický, vlastnických pomerov e, a k mm, následnému stiahnutiu európskych filmov, tým by vlastne utrpel divák. A to by bolo na škodu veci. V každom prípade platí, e, že verejnoprávne e, stanice sú e, o mnoho prísnejšie regulované než tieto platformy a nové služby na požiadanie. Ale podľa mňa riešenie nespočíva v tom, že budeme znižovať prísnosť pravidel, ktoré sa stiahujú na verejnoprávne stanice. Skôr naopak, keď hovoríte o tom, nakoľko sa plnia požiadavky eh, na ochranu dieťaťa, je, že sa stanovia presné eh, časy, kedy sa čo môže vysielať v Európskej únii samotnej, však len existuje viacero časových zón, teda nedá sa to uplatniť na internete. Možno by sme eh, sa mali teda spolahnúť na dobrovoľnosť celého odvetvia a nepredpisovať nič veľmi striktne. Evelyn Gebhardt? Ďakujem za návrhy komisie. Hovorí e, sa tu o prístupe k online platformám. E, teda vlastne na moju otázku ste napokon už odpovedali. E, ide tu o audiovizuálne platformy, nie o platformy vo všeobecnosti, pretože pri názve prezentácie sa to dalo poňať aj trochu inak. Ďakujem preto za toto objasnenie. Myslím, že to bolo dosť dôležité Nemôžeme totiž všetky platformy ehm, hádzať eh, do jedného vreca. Čo sa týka audiovizuálnych eh, mediálnych služieb, to súhlasím s tým, aby pravidlo krajiny pôvodu a naďalej platilo. Možno to niektorých eh, dosť prekvapí, keď o tom hovorím takto, ale tu ide samozrejme o otázku územného, územnej príslušnosti, autorského práva. A to sú aspekty, ktorým my pripisujeme veľký význam. Oblasť, eh, o ktorej ste hovorili, eh, že chcete eh, dosiahnuť dereguláciu, teda v prípade reklamy a umiestňovania výrobkov. To ma trošku zarazilo. Ja som totiž sa zúčastnila diskusie keď sa najskôr prvýkrát diskutovalo o tom zákone, vtedy komisia chcela v tejto oblasti už dosiahnuť dereguláciu. Európsky parlament aj Rada ministrov sa tedy vyjadrila, že ochrana občanov, ochrana spotrebiteľa je dôležitá a argumenty, e, ktoré predniesli, boli asi také, že ak sa spotrebiteľovi zdá, že reklam je priveľa, môže si predsa prepnúť, zmeniť stanicu. E, to podľa mňa neobstojí takýto argument. A ďalej vaše tvrdenie, že sa tým zvyši flexibilita, pretože v iných štátoch údajne platia iné pravidlá. Nemôžeme si predsa nechať predpisovať e, inými, napríklad Spojenými štátmi americkými, ako si my máme sformovať naše vlastné pravidlá. v prípade reklamy ja by som teda dosť opatrne e, narábala s takýmito argumentmi, o čo viac flexibility tu bude, e, neznamená to automaticky, že bude o mnoho viac spotrebiteľ chránený, ani autor, že bude chránený jeho práva. Skôr e, sa vytvorí možnosť e, úniku údajov prostredstvom reklamy. Práve toto musíme nejako podchytiť a zohľadniť. Hovoríme tu o smernici o digitálnom obsahu v súčasnosti. A to sú oblasti, ktoré navzájom veľmi úzko súvisia. Aj tieto služby na internete na požiadanie a tvrdiť, že nie je potrebné platiť, že sa to bude financovať z reklamy a ak nechcete e, e, sledovať reklamu, tak sa musíte prihlásiť a tým sa opäť e, tento operátor dostáva k údaju spotrebiteľa. Na no toto by sme sa mali pozrieť. Podľa mňa komisia mm, si to trochu zľahčuje e, v svojich argumentoch. Myslím, že sa budeme musieť na to veľmi pozorne ešte pozrieť. A ešte posledná vec. E, Habe ich richtig verstanden? Neviem, či som vás správne pochopila, síce, e, že ochranu detí by ste nechceli e, upraviť e, nariadením alebo právnym predpisom. Ak áno, tak potom naozaj mám veľké pochybnosti. Teraz pani Kalas. Ďakujem, ďakujem aj za prezentáciu. Mám otázku ohľadne ochrany neplno Eh, tých eh, platformy pre videá poskytovateľi a prevádzkovateľ by mali chrániť neplnoletých, ale bez toho, aby bolo dotknuté to, čo je v smernici o elektronickom obchode. Tam sa pritom hovorí, že nie sú žiadne monitorovacie povinnosti. Hovorí komisia iba o eh, informáciách, alebo ako je to potom možné bez neustáleho monitorovania celého obsahu, ako to potom vyzerá aj so slobodou prejavu, ak tam nie je um, zodpovednosť ako editora a úloha rodičov. Možno, že by tu nemala byť všeobecná povinnosť, ale bolo by dobré, keby boli upozornenia, ak by nejaký obsah nebol e, vhodný pre neplnoletých a teda dať rodičom možnosť to obmedziť. Pán Lokegard, ďakujem za prezentáciu. Budeme to zblízka sledovať. Mám otázku ohľadne kvót. Z tánskeho hľadiska sú kvóty spochybniteľné. Nemáme veľmi dobré skúsenosti s kvótami. Preto sa pýtam, či ste uskutočnili nejaké vyhodnotenie, či máte nejaké skúsenosti, o ktorých by ste nám mohli povedať, ako teda fungujú spolu s nejakými zásadami My v Dánsku máme dobré skúsenosti s dobrovoľnou spoluprácou s producentami alebo s audiovizuálnymi médiami a poskytovateľmi takýchto služieb. Prečo, prečo tu presadzujete myšlienku kvót? Ďakujem pekne. Tu sa prezentujú iba návrhy komisie dnes na výbore. Ja za EPP chcem predsa len vystúpiť, pretože my sme s postupom komisie nielen v prípade tejto smernice, ale aj e, v kontexte toho, čo sa už prediskutovalo. Mohli by sme to podporiť, pretože to všetko navzájom súvisí a platí to hlavne pre smernicu o audiovizuálnych médiách ide neočkriapiteľne o lineárnych a nelineárnych služieb a je tu jedna oblasť, ktorá je z veľkej časti neupravená a druhá z veľkej časti regulovaná. Takže je jasné, že sa musíme zhodnúť na akejsi zlatej strednej ceste, tak aby to zahrňalo všetky ponuky a komisii sa to zatiaľ podarilo a preto si myslíme, že ten návrh je dobrý. Ďalšia vec dôležitá v našich očiach, väčšie členské krajiny eh, v EÚ eh, svojou, eh, svojim jazykom a váhou tak či tak také, takúto ochranu budú môcť zabezpečiť, či už pôjde o filmy alebo uh, Eh, hudbu. Pre menšie členské krajiny to bude ťažšie a preto táto zmena smernice by nemala znamenať, že menšie kultúrne produkcie budú úplne odstranené z trhu. Takže otázka znie, čo spravíme v záujme eh, menších kultúrnych ponúk Komisia si preto navrhla kvótu, ale možno, že by zástupca komisie predsa len sa mohol ešte k tomu vrátiť. Ďakujem. Virginie. Ďakujem. Vicky, pri tejto smernici naozaj môžeme uvítať snahu zblížiť e, lineárnu a nelineárnu oblasť a teda rozšíriť rozsah pôsobnosti aj na tých, ktorí v súčasnosti nie sú predmetom úpravy. Ale ešte sa chcem vrátiť k platformám. Sú to v podstate šíriteľia takýchto e, obsahov, aj keď nenesú žiadnu zodpovednosť. Uh, hovorí sa, že sú to akísi technickí prevádzkovateľia, nie sú zodpovední, iba e, sú e, zodpovední za obsah, ale nie za tú editorskú stránku. E, ja si mám ťažkosti. Mali by sme možno, že zrušiť obsah, ktorý e, napríklad propaguje terorizmus, je teda nezákonný, alebo ak sú to nejaké sexistické, rasistické prejavy, alebo ak sa porušujú autorské práva. Ale zatiaľ nie sme veľmi účinní, pretože máme E, ten argument, že však nie sú to e, editory. A pritom e, si vytvárajú vlastné kritéria, nemajú nič spoločné so zákonom. Hovorí sa o obsahu, ktorý by mohol šokovať niekedy sa teda kvôli porušeniu takýchto chárt môže obsah nejaký obsah zrušiť, napríklad pôvod sveta od Kurbeta, to je taký známy príklad. Ale nie je to protizákonné, Čiže buď ide o cenzúru, alebo ide o uplatňovanie jasnú, e, jasnej politiky a teda je za tým iba vôľa nejakého editora. Mali by sme teda nad tým jasnejšie porozmýšľať že inak vznikajú práve takéto absurdné situácie. A ja mám niekoľko otázok, ak dovolíte. Článok 6a, 28a, kde sa hovorí o ochrane neplnoletých pred e, obsahom, ktorý mohol byť pre nich nevhodný. V, a, v e, MS a e, platformách, pri platformách. E, pri telekomunikáciách sa e, intenzívne hovorili o e, rodičovskej kontrole a hovorilo sa, že ASP by nemala dávať takéto pokyny rodičom. Ja si myslím, že rodičia by mali takéto informácie dostávať, aby potom mohli eventuálne takúto kontrolu uskutočňovať. Takže nebude to proti tomu, na čo sme sa dohodli v rámci telekomunikačného balíka? A teda nebrániť rodičom. Potom zásada krajiny pôvodu, ale e, poskytovateľia služieb e, by boli označovaní podľa destinácie 12 za hodinu, pardon, 12 minút za hodinu Znamená, že e, môžete v jednu chvíľu dňa e, spustiť celú reklamu, čiže non-stop reklamy. Určite to nie je to, čo chceme. niekto za komisiu teraz sa chystá na prezentáciu o platformách. E, žiaľ, nemáme na to čas. Moment. Ale možno, že by ste medzičasom mohli začať e, odpovedať na otázky ohľadne AVMS. Um, okay. Could you, could you come back on AVMS okay. whilst we just look at the next okay. item? So, thank you very much for Ďakujem za všetky otázky. Môžem objasniť niektoré body, ktoré možno neboli dostatočne jasné. Prvá otázka o informáciách. Vy otvorne hovoríte, že chcete dereguláciu pri e, reklame. Treba obozretne spravovať. My sme uskutočnili hodnotenie e, dopadov, a, takže vieme, čo navrhujeme. Nemyslíme si, že E, súčna, súčasná situácia je vôbec porovnateľná s tou situáciou, ktorú sme mali pred e, koľkatými rokmi? Áno, v roku 2007. Uplatňovanie od roku 2009, takže trh e, už vôbec nevyzerá rovnako. My sme zanalizovali pružnosť dopytu a ochotu divákov prepnúť v prípade priveľa reklamy, čiže e, poskytovateľom takýchto služieb e, nehovoríme, že e, vyhnite sa pri veľa reklame, ale my im hovoríme, aby si to riadili správy, e, sami, načasovanie. Prečo si myslíme, že to nebudú zneužívať? Nož preto, že hodnota reklamy stúpa, ak je zriedkavá. To znamená, že čím viac máte času, tým e, nižšia hodnota vašej reklamy. Takže my e, obvykle hovoríme, že poskytovateľia takýchto rozhlasových a televíznych služieb by to mali spravovať e, hospodársky a uvedomiť si, či tam niečo hrozí alebo nie. V členskej krajine si môžem myslieť, že trh ešte nie je v takom stave, toto je smernica o minimálnej harmonizácii. Môžu si ponechať svoje prísnejšie pravidlá, to považujú za potrebné. Umiestňovanie mm, výrobkov, tu som bola upozornená, aj keď si teraz uvedomujem, že neodpovedám e, po, po, v poradí, akom otázky zazneli, ale nič to budem pokračovať a môžem sa k tomuto vrátiť. Takže treba byť opatrný pri umiestňovaní výrobkov. Ja som nepovedala, že by to bolo iné v prípade amerických výrobkov. Umiestňovanie výrobkov. E, súčasné pravidla tvrdia to, že na jednej strane nemá dochádzať e, k nejakému príliš prominentnému umiestňovaniu e, výrobkov a ak k nemu dochádza, tak musia byť e, E, upozornení diváci. A potom si poskytovateľ môže e, rozmyslieť, či ten film alebo program predsa len premietne. Ak by to bolo z akejkoľvek krajiny, ak by zasahovala do produkcie programu, tak by to bolo veľa komplikovanejšie a v hodnotení dopadov sme skonštatovali, že pravidlá sa uplatňujú rôzne regulačnými úradmi, pretože treba zadefinovať to, čo znamená príliš viditeľné alebo tak. Takže treba zobrať eh, na vedomie realitu na trhu a je jednoduchšie zdôrazňovať pravidlá o transparentnosti, teda potrebu informovať divákov o umiestnení výrobkov. A tak to aj ostalo v našom návrhu. Potom ochrana neplnoletých. Ja či to má byť uskutočnené prostredníctvom kódov. Aj áno, aj nie. Povedala som to možno, ale ide o lineárne služby a um, služby na požiadanie. Ide o to, aby neplnoletí nevideli istý typ obsahu. Áno, a to je upravené v legislatíve článok 6b, nový. A my vyzývame k uplatňovaniu nariadenia. Je to však nový článok, ktorý hovorí, že majú byť poskytnuté informácie o škodlivej povahe nejakého programu, čo neznamená zharmonizovať e, kategorizáciu, ak e, je, je tam násilie, sex alebo drogy, tak o tom musia byť poskytnuté informácie, aby sa rodičia mohli informovane rozhodnúť, či dovolia sledovanie alebo nie neplnoletému. A áno, kódy, e, pretože je to nevyhnutné. Ak pani Rede odpoviem následovné, prístupnosť. Čo sa týka GAP, musíte si uvedomiť, že pokiaľ nebude schválená nová smernica AVMS, tak súčasné pravidlá platia. Pokiaľ nebude teda nejaký iný e, platný právny nástroj na úrovni EÚ. Uvedomujeme si, že sú istí aktéry, tak e, v parlamente ako aj na rade, ktorí si myslia, že by tu malo byť niečo špecifické o prístupnosti. E, komisia sa rozhodla v istej chvíli, že to bude horizontálny nástroj. Ak sa e, spolu zákonodáca rozhodne inak, tak e, sa vrátime k pôvodným audiovizuálnym a mediálnym službám. Platformy, čo to znamená? Platformy pre zdieľanie videí. To je dôležitá otázka, pretože ako som povedala, nejde o všetky platformy, Myslíme si, že e, audiovizuálna oblasť je špecifická, má veľkú silu a preto máme špecifickú smernicu pre toto odvetvie a naďalej si myslíme, že to platí aj online. A preto takéto platformy sme zadefinovali ako tie, ktoré e, v prvom rade distribujú audiovizuálny obsah to vylučuje iné platformy, ktoré nemajú tento cieľ. Samozrejme, ja ide o verejnú distribúciu, súkromná distribúcia tu nespadá. A ešte niečo dôležité. Ak nebude e, zodpovednosť e, e, edičná, tak potom môžeme žiadať aspoň o to, aby poskytovateľ mal kontrolu o, o, ohľadne organizácie a vôbec toho, čo sa ponúka. Pri čistom hostingu by to tak nebolo. Zatiaľ nemáme konkrétne pravidla pre výpočet. Zatiaľ niektoré členské krajiny, asi 16, eh, už E, presadzuje podiely v katalógoch. A ako to vypočítavajú? Niektorí počítajú kapitoly, čiže nie každý jeden diel, ale každá jedna kapitola. To je francúzsky systém a potom iných, ktorí počítajú čas, počet minút. Nie je tu jednotný európsky systém, pretože tento článok 13 zatiaľ nič, nejaký konkrétny systém nepresadzuje. Takže by sme asi potrebovali sa na to pozrieť zbližšia. Teraz to analizujeme a dobre si uvedomujeme, že to môže mať iné dopady. Čiže závisí od toho, či idete diel po dieli alebo e, počítate dĺžku v minútach A taktiež otázka, ktorú som chcela upresniť, tých 20 to sa nevzťahuje na platformy, ale iba na požiadanie systém. E, prečo sa to nevzťahuje na reklamu? Sú tu dva dôvody. Poprvé, pretože vychádzame z konkrétnych problémov. Ak e, nejaký e, problém nájdeme, tak ho riešime. Čiže v prípade ochrany neplnoletých a nenávisných prejavoch pri reklame v súčasnosti už je európsky právny nástroj, smernica o nekalých obchodných podmienkach a určili sme, že niektoré členské krajiny ako Francúzsko a Spojené kráľovstvo už to uplatňujú aj online nedávno, aj sa to spomenulo. Komisia prišla s usmerneniami aj o tom, ako uplatňovať smernicu online, takže si myslíme, že už máme právny nástroj. A potom otázka, ako uplatňovať pravidla na ochranu detí pri službách na požiadne. Ak to nemá byť pred nejakou hodinou, tak to nie je jednoduché. Aj keď v smernici sa nepresadzuje jedno jediné opatrenie, iba sa hovorí o potrebe opatrenia. a máte pravdu, keď poukazujete na to, že v mnohých členských krajinách tieto opatrenia sú predmetom diskusí s danou oblasťou, napríklad v Holandsku Okay. So, so what... Chcel by som vás požiadať, aby ste pomaly končili. Pýtali ste sa na logiku kvót. Vysvetlím. Nedomnievam sa, že vo svete e, služieb na požiadanie e, kvóty sú ideálnym riešením. Môžeme mať 80 európskych diel a schovať to v katalógu považujeme za eh, dôležité, aby sa tento obsah nejakým spôsobom vypichol, ale ak nemáte ani minimálny podiel, čo s tým urobíte? Preto je tu aj eh, dodatočná povinnosť na úrovni 20 Toľko na vysvetlenie. Bola tu ešte ďalšia veľmi dobrá otázka, pretože eh, určité platformy sa zriadujú Ehm, na, na základe použitia určitých kritérií nenavisných prejavov. A e, e, v súčasnosti nemáme nové, novú koncepciu e, škodlivého alebo nenavisných prejavov. Prevzali sme existujúce Áno, poplatok to je tiež dôležité odvody a podobne. Pýtali si sa na krajiny pôvodu. Nedomňujeme sa, že tu meníme princíp e, krajiny pôvodu. Snažíme sa vysvetliť, že určité ustanovenia, ktoré sú podobné zdaneniu, e, sa budú upravovať rovnakými zásadami. Toľko k e, zdôvodneniu. A je to obmedzené iba na ustanovenie o odvodoch. To by bolo všetko. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem za túto podrobnú prezentáciu. Mohla by som niečo navrhnúť, eh, aby ste to tlmočili na komisiu. Keď prídete s eh, prezentáciou nejakého návrhu, bolo by dobre, aby ste to e, eh, podľa jednotlivých bodov e, e, rozstredili, aby bolo jasné, o čo ide. My sme to mysleli tak, že to sa bude e, spoločne riešiť e, a VMS a e, týmom pre platformy, ale teraz už nemáme viac času, pretože naše koordinátory museli začať pracovať o 5. Takže nemáme čas na prezentáciu o platformách. Ak na tom netrváme, prešli by sme k schôdzi koordinátorov. Navrhujem, aby sme prediskutovali platformy inokedy Nechcem, aby ste nadobudli dojem, že nám nezavisí eh, o platformách. Veľmi nám na tom záleží, najmä pokiaľ ide o prvky eh, súvisece s jednotným trhom a spotrebiteľmi. Eh, náš výbor má veľmi veľa otázok, pokiaľ ide o prvok jednotného trhu vo vzťahu k AVMS. Toto bolo veľmi dôležité. Ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa. Tešíme sa na jednoznačnú prezentáciu komisie o platformách na budúce. A teraz e, za zatvorenými dverami e, máme schôdzu koordinátorov, čiže ak ste nedostali pozvanie, poprosím vás, aby ste potichu e, e, sa vzdialili. Um,